nie sú dostatočné a preto e, si žiadam, aby sme s kolegami sa snažili o reformu tohoto procesu absolutória. Srdečná vďaka, vážení kolegovia, než budeme ďalej pokračovať s zoznamom rečníkov dovolte mi e, niečo presnúť. Podľa článku 216 musím vám prečítať isté oznamenia, pretože treba dodržať isté lehoty a dovolte mi mm, tu krátko prerušiť e, rozpravu a sú to štyri oznamenia, ktoré musím prečítať a to gestorské výbory e, majú nasledujúce opravy k textu parlamentu. Poprvé k stanovisku Európskeho parlamentu, ktorý bol predložený 24. E, novembra 2010 poprvýkrát v súvislosti e, s e, smernicou Európskeho parlamentu a rady o obmedzení používania istých nebezpečných látok v elektronických a elektrických zariadeniach. Ďalej k stanovisku Európskeho parlamentu, ktorý bol prvýkrát v prvom čítaní 16. februára 2011 v súvislosti s smernicou Európskeho parlamentu a rady, e, ktorá mení smernicu 2011-38-ES e, e pre zabranie používania liečiv, ktoré v dôsledku ich vlastnosti alebo výroby alebo pôdu sú falšované v nezákonnom reťazci a ďalej z 23. apríla 2009 k smernici Európskeho parlamentu a rady, ktorý mení smernicu 2006 116 ES Európskeho parlamentu a Rady o e, ochrane lehoty e, práv duševného vlastníctva a ďalej k stanovisku Európskeho parlamentu v prvom čítaní 11. novembra 2011 e, k smernici Európskeho parlamentu a Rady o, o správcoch alternatívnych investičných fondov a zmene smernici 2003-41 ES a 2009 95 ES a naredenia 1090 2011 podľa článku 216 odsek 4 rokovacieho poriadku tieto uh, oznámenia sú prijaté, ak uh, nebudú uh, podané žiadne námietky z frakcie um, alebo ak žiadna skupina poslancov nepodá podnet na hlasovanie. Ďakujem pekne a teraz ideme ďalej s prihlásenými rečníkmi v tejto debate a teraz má slovo pani Makovej na 3 minúty.